A teraz e, program. Konečný návrh programu schválila konferencia predsedov 20. januára e, v súlade s článkom 107 e, a bolo to aj rozdané poslancom. E, nie sú žiadne zmeny na pondelok, teda na dnes. E, program bude teda e, nezmenený tak, ako ste sa s ním už mohli oboznámiť. Potom útorok zelený a Aliancia liberálov a demokratov pre Európu žiadajú o začlenenie prehlásenia e, pod predsedničky komisie vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničnú politiku a bezpečnostnú politiku, pokiaľ ide o e, právnu situáciu v Rusku. Takže toto je bod, ktorý žiadajú na útorok do obeda. Dám slovo teraz pani Harms, aby predložila túto požiadavku herr präsident! Ähm, ich bin der meinung vážený pán predseda ja si myslím že na jednej strane z dôvodov uh, skúsenosti na základe prípadu Chodorkovsky musíme v každom prípade diskutovať o tom o právnom štáte, o právnej situácii v Rusku. A myslím si tiež, že z dôvodov e, budúcich e, volieb do Dumy na jeseň máme veľmi dobré dôvody, aby sme diskutovali a zaberali sa situáciou v tejto krajine na východe nášho kontinentu. Myslím si, že aktuálne sme neustále konfrontovaní s tým, či v našom susedstve sa zasadzujeme dostatočne za naplňanie občianských práv, slobody, ľudských práv. Mnohí z nás tiež si seba kriticky kládli otázky, či v súvislosti s Egyptom a s Tuniskom vždy diskutovali tým spôsobom, ako to bolo potrebné, a nechcem, aby e, takéto zanedbanie sme e, aby sme situáciu nejakým spôsobom zanedbali a preto sa zasadzujem za to, aby sme v každom prípade sa zaoberali e, otázkou právneho štátu v Rusku. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz pán Verhofštát, ktorý taktiež vystupí za ja chcem podporiť túto požiadavku pani Rebeky Harms a ešte vám chcem povedať, že keďže e, sme e, toto sformulovali na konferencii e, predsedov, tak eh, chcem povedať, že tu je veľký tlak z ruskej strany, aby sme tento bod v útorok nemali. Pred pár týždňami sa zorganizoval seminár o právnom štáte eh, v Rusku a mali sme zástupcu ministerstva zahraničí, zahraničných vecí, ktorý povedal, že nepretlačajte to na pôde Európskeho parlamentu a ja si myslím, že nie je na Rusoch, aby rozhodovali o našom programe. My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 Dámy a páni, vážení kolegovia, ja som stály spravodajca pre vzťahy s Ruskom a preto vás chcem informovať o následovnom. Už e, sme spustili e, hĺbkový proces, ktorý sa chce zaobrať všetkými závažnými otázkami, ktoré sú dôležitou súťažnou našich vzťahov s Ruskom. Už e, sme hovorili so zástupcami Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a aj so zástupcami ruskej vlády. 2. marca zorganizujeme ďalšie vypočutie s expertami a budeme hovoriť o všetkých dôležitých aspektoch vzťahov s Ruskom. A v druhom týždni marca chceme mať e, vypracovaný e, komplexný dokument vrátane odporúčaní, o ktorom sa bude diskutovať, bude sa môcť e, pozmeňovať a bude sa hovoriť o ňom na plenárnej schôdzi spolu so vysokou zástupkyňou a podľa nás tá nie je žiaľ tento týždeň e, k dispozícii parlamentu. Takže nechcem e, zmierňovať e, túto tému, ale myslím si, že je oveľa lepšie, aby tento proces mohol pokračovať a aby sme to dotiahli do takého konca, ktorý spôsobí, že budeme dôveryhodní. Ďakujem pekne. Takže budeme teraz hlasovať. Faktická pripomienka. Ja niečomu nerozumiem, hovorí pán Dol. E, minulý týždeň na konferencii predsedov sme povedali, že budeme diskutovať o Rusku v marci, pretože bude môcť byť prítomná pani Eštonová, vysoká predstaviteľka. A potom na konferencii predsedov sme taktiež povedali, že treba diskutovať o Rusku, pretože pán e, Putin príde e, navštíviť pána Barosa e, na komisii a dnes po obede som sa dopočul, že pán Putin nepríde navštíviť komisiu. Pýtam sa tu prítomných, či majú nejaké informácie. Áno alebo nie? Takže o tomto bode sa žiadalo minulý týždeň, pretože mal prísť pán Putin, ale inak máme e, tento bod s rozpravou naplánovaný na marec. Bola to faktická pripomienka. Ak ide taktiež o faktickú pripomienku, e, nie. Dobre, takže budeme hlasovať. Pýtam sa, kto z poslancov je za tento návrh zelených liberálov. Prosím, zdvihnite ruku. Pýtam sa, kto je proti tomuto návrhu. Radšej si to overíme elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je otvorené. Pýtam sa, či už všetci odhlasovali. Hlasovanie je týmto ukončené. Tento návrh bol schválený. Oświadczenie wiceprzewodniczącej komisii, vysoký predstaviteľ Unii Europejskiej. E, prehlásenie vysoké predstaviteľky o Rusku je teda zahrnutý ako tretí bod e, na útorkový program. Útorok do obeda. Tretí bod, teda útorok do obeda. E, lehota na predkladanie e, návrhov uznesenie je 15. február o 10. a lehota pre Predkladanie pozmenujúcich návrhov a spoločných návrhov uznesení je taktiež streda 16. februára o 10. a lehota pre predkladanie spoločných návrhov uznesení je 16. februára o 11. Takže stredu 16. o 11. To je lehota pre predkladanie pozmenujúcich návrhov pre, e, k spoločnému návrhu uznesenia. A konečné hlasovanie bude vo štvrtok. Dámy a páni, ešte máme ďalší návrh, ktorý sa týka útorka. Ľudová strana žiada prehlásenie komisie, komisie o situácii na Lampeduze. Vypočujeme si pána Maria Maura. Grazie, signor Presidente. Come lei Ďakujem pekne, pán predseda. Máte úplne pravdu, že upozorňujete na to, že skutočne máme dočinenia s historickým fenoménom, ktorý vedie k tomu, že um, sa zvyšuje počet imigrantov do Európy. Lampedusa je dnes touto mimoriadnou situáciou postihnutá, ale celá Európa sa musí cítiť dotknutá touto destabilizáciou a týmito zmenami E, ktoré sa týkajú celej oblasti Magrebu. Preto by sme e, radi požiadali o to, aby sa komisia urýchlene vyjadrila. Nemala by hovoriť len o humanitárnych aspektoch, ale aj o strategických. Myslím, že by sme našu politiku v súvislosti so Stredomorím mali ešte raz premyslieť, preto si myslím, že v útorok popoludní by sa nutne mala konať e, s komisárkou Malmströmovou široká rozpráva a chcem Chceli by sme, aby hodina otázok bola o, skrátená pre komisiu o pol hodinu. Šulc, bardzo proszę. Ďakujem pekne, pán Šulc. E, Ďakujem pekne, pán predseda. My ako sociálno-demokratická politická skupina máme rovnakú požiadavku, ktorú by sme tu chceli prezentovať, avšak kolegovi Maurovi a najvyšším predstaviteľom by som rád odporúčil, aby sme boli trošku presnejší vo formulovaní. Teraz ide o absolútne enormné množstva ľudí a Taliansko, tak ako iné krajiny Stredomoria, určite majú starosti nad hlavu s tým, aby zvládli túto situáciu a Taliansko by nemala byť jediná krajina, ktorá sa bude týmito masovými tokmi imigrantov zaoberať. Aj Malta a Grécko, Španielsko v dočas, dohľadnej dobe budú konfrontovaní s touto situáciou, preto by sme radi požiadali, aby sme sme názov rozpravy veľmi presne naformulovali. Statement komisie o okamžitých opatreniach Európskej únie na podporu Talianska a ostatných krajín EÚ, ktoré sú dotknuté pri zvládaní týchto masívnych tokov imigrantov. Ďakujem pekne. Kto by sa chcel ešte ďalej vyjadriť? kto by sa chcel proti tejto žiadosti vyjadriť? Hlási sa niekto proti tomuto prezentovanému návrhu? Nobody. Nikto. Dámy a páni, takže prikročíme k hlasovaniu, kto je za tento návrh, avšak niekto sa hlási predsa len proti. Kto chce vystúpiť proti tomuto návrhu? Uh, Kolegovia, hlasujeme o návrhu kolegu Maura. Kto je za? Who is against? Kto je proti? Thank you. E, proszę, punkt przeszedł. Zaraz, sekundkę. Dámy a páni, táto žiadosť bola schválená a dostane sa na program rokovania na útorkové popoludne ako druhý bod. Takže 18.30 až 19.30 mám hodinu otázok a tento bod sa objaví ako druhý bod v útorok popoludní. Hodina otázok bude posunutá a bude sa konať od 18.30 do 19.30. Teraz by sme mali naformulovať názov tejto rozpravy. Point of order. Faktická pripomienka. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem sa vyjadriť za podporiť návrh pána Šulca, pretože je to veľa širšie ako len Lampedusa. Od Maroka až po Sýriu máme 5000 kilometrov a každý z týchto kilometrov predstavuje zvýšené humanitárne riziko. Uh, otázkou nie je, či Európska únia pomôže eh, talianskej vláde, ale ide o to, aby sme boli schopní ako náš kontinent čeliť tomuto riziku. A toto je úloha, ktorej čelíme. Máte pravdu, pán kolega, ale my už sme o tom hlasovali a odpovedie áno. Čiže plenárne zasadnutie sa vyjadrilo, že áno, takže to je všetko v poriadku. A teraz, dámy a páni, musíme uh, navrhnúť názov tejto rozpravy. Skupina socialistov a demokratov navrhla e, opatrenia Európskej únie na podporu Talianska v súvislosti s migračnými tokmi. E, predseda Šulc to chce, myslím, zmeniť. Rád by som bol, aby sme to precízne sformulovali. Boli by sme radi, ak by komisia e, vydala vyhlásenie, k okamžitým opatreniam Európskej únie e, pre podporu Talianska a ďalších e, postihnutých štátov pri zvládaní e, súčasných tokov imigrantov. Pochopené, takže návrh, navrhnutý názov rozpravy je opatrenia navrhnuté Európskou komisiou pre podporu Talianska a ďalších krajín postihnutých mimoriadne veľ, vysokými, veľkými migračnými tokmi. Takže tí, ktorí sú za takýto názov, prosím, e, zvinite ruku, kto je proti, ďakujem. Dobre, takže tento názov sme týmto schválili e, veľkou väčšinou, ktorá bola za toto rozhodnutie. Nemáme žiadne ďalšie návrhy v súvislosti so stredou a pokiaľ ide o štvrtok, e, skupina pre slobodu a demokratizáciu požiadala otázku požiadala o zahrnutie ústnej otázke komisie v súvislosti s európskym e, e, zatýkacím rozkazom v prípade Juliana Assangea. Takže nech sa páči, máte slovo na vysvetlenie. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto ústna otázka nie je o vine alebo nevide pána Assangea e, v prípade obvinení, ktorým čelí vo Švédsku. Ide tu o postup v rámci Európskeho zatýkacieho rozkazu a či nebol zneužitý e, v, s politickými účelmi. On umožňuje, aby všetci európsky občania e, boli vydaní a musia byť samozrejme všetky príslušné požiadavky splnené. Existuje tu obrovský potenciál zneužitia proti politickým disidentom. Čiže je prípad Assange, ktorý údajne sa spáchal vo Švédsku. Je to o tom, alebo je to skôr o túžbe Spojených štátov, aby bol vydaný z európskej krajiny. Diskusia o tomto postupe je kľúčová z hľadiska pochopeniu tohto procesu a aby sme si vyjasnili, či došlo k zneužitiu tohto zatýkackého rozkazu. Musíme viesť diskusiu zo všetky e, v rámci celého politického spektra, takže hlasujte prosím za. Ďakujem pekne. Kto e, by sa chcel vyjadriť za tento návrh? E, pani Hercog za áno. Áno, pán predseda. Chcem len povedať, že v roku 2004 došlo k nehode v, Ir, v Irsku, v Ira v Maďarsku. Minulý týždeň sme dostali rozhodnutie írskych orgánov, že tento človek sa môže ma ísť do Maďarska, kde bude čeliť súdu. Na európsku akej úrovne v rámci tohto postupu. Je, veľmi, je to veľmi dôležité. V opačnom prípade obete budú musieť mnohé roky čakať. Nielen pri takomto prípade, ale pri mnohých iných eh, prípadoch. Takže tento postup musí byť oveľa silnejší. My eh, v každom prípade dnes sme za. Ďakujem pekne. Dámy a páni. Eh, takže kto sa chce vyjadriť proti tomuto návrhu? Máme tu niekoho, kto je proti? Vy ste proti, áno? Ja, ja. Okay. Yes, please. Herr Präsident. Pán Šulc, nech sa páči, ďakujem pekne. Pán predseda, e, žiadal by som o vyjasnenie rokovacieho poriadku. Neviem, že či sme my e, v stave, že ako Európsky parlament, či môžeme viesť diskusiu o Európskom zatýkacom rozkaze. Samozrejme, môžeme byť v rozprave proti nemu, ale či v súvislosti s bežiacim konaním, či my môžeme e, sa ním zaoberať v tomto parlamente, to by som chcel položiť túto otázku. Pokiaľ tomu je tak, tak tiež by som mal niekoľko ďalších prípadov, ktoré by som chcel dnes a o ktorých by sme mohli diskutovať. E, keďže tu máme bežiaci proces a Európsky parlament, e, nie som si istý, či môže k tomuto zaujímať stanovisko. Ďakujem veľmi pekne. Proszę pánstva, głosujemy. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Takže návrh je predložený zo strany skupiny eh, pre slobodu a demokraciu, takže oni chcú položiť eh, ústnu otázku komisii v súvislosti s uplatnením Európskeho zatýkacieho rozkazu eh, v prípade Julian Assange. Kto je za? Kto je proti? Ďakujem. Takže takže neprešiel tento návrh. Dobre, takže máme ten, e, týmto prijatý program zasadnutia a prechádzame k našmu dnešnému programu. Rád by som teraz e, požiadal o pokoj v komore. Pokiaľ chcete odísť, tak poprosím, e, pokojne odídite, ale samozrejme ste vítani a môžete zostať. One minute. Kolegovia, prosím, máte jednu minútu.